Slovo má eh, pani poslankyňa Mlinár. Ďakujem pek, veľmi pekne. Pán predseda, chcela by som tu eh, eh, vyjadriť chválu, a chválu nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, Eh, nekritizovala eh, iba, eh, ako to, nehovorila, ako to všetci kritizujú, ne, nepozvala sem všetkých do Európy, ale iba mm, urobila z Európy kontinent s ľudskou tvárou. A povedala, že právo na azyl je základnou súčasťou katalógu európskych hodnôt. Treba zainteresovať do riešenia aj Turecko, to je tiež, že treba to podporiť. Preto som veľmi rada, keď e, zajtra to budeme môcť diskutovať e, s kancelárkou Merkelovou. A teším sa aj, že e, budeme mať ako hostia francúzského pre- prezidenta Françoisa Hollanda. Jeho však nemôžem až tak veľmi chváliť. Bola som v Lyone minulý týždeň. Musím povedať, že je to hamba, že takéto niečo existuje v Európskej únii musíme, predtým než budeme kresovať ostatných, si pozametať hlavne pred e, vlastným prahom. Slovo má pán Le Jarik. Pán predseda, máme šťastie, že máme za susedov e, e, mimovládne organizácie občanov či odbojárov, ktorí pomáhajú utečencov EÚ by mala naozaj získať potrebné financie na to, aby umožnila týmto utečencom, aby sa ubytovali, aby sa vzdelávali, aby mali prístup k práci. Sumy, ktoré je potrebné na toto deblokovať, by mali viesť k tomu, že dojde k revízii e, rozpočtovej politiky, ktoré, ktorú sa musia radiť členské štáty či e, miestne samozprávy. Samozrejme dôležité je, aby sme týmto ľuďom, ktorí sú kvôli vojne na ulici, pomohli, poskytli medzinárodnú ochranu a zabezpečili ich e, prepravu a nie preto, aby e, jednoducho svoje finančné prostriedky e, minuli na niečo, čo ich ne, ne, neprináša žiadnu nádej. Celá naša história ukazuje, že migrácia nebola nejakým problémom, ale naopak zdrojom ľudskosti e, a kultúrneho bohatstva. Nettel hallom a Magyarországot ért ismételten. Ďakujem pekne, som naozaj šokovaná tým, že sa hovorí naozaj veľmi predpojato a škaredo o Maďarsku. Keď sa e, obracajú náruby e, hodnoty, e, treba naozaj hovoriť o tom, že kto sú tu skutoční utečenci. To sú tí, ktorí sú v utečenských táboroch eh, na Blízkom eh, východe, nie tí, ktorí preskakujú cez hranicu v Maďarsku, alebo eh, tí, ktorí sa v Kale snažia dostať do Veľkej Británie. Takže mali by sme sústrediť práve na tieto tretie krajiny, kde utečenci sú a kam sa dostávajú, riskujú svoj život je treba, aby bolo možné dostať e, štátu sa bez toho, aby e, tieto osoby riskovali svoj e, život. A je strašné, čo všetko tieto ľudia podniknú a potom sa majú dozvedieť, že nemajú šancu ostať v Európskej únii. Musíme hovoriť o solidarite, ale aj o ochrane vonkajších hraníc EÚ. Treba by všetci rešpektovali pravidlá, ktoré v Európskej únii máme. Nemôžeme prijať všetkých a musíme pomôcť naozaj tým, ktorým to skutočne potrebujú, tým skutočným utečen, utečencom a preto musíme posielať domov e, ekonomických migrantov. Všetko ostatné je neúprimné. Um Ďakujem pekne. Ide o humanitárnu situáciu utečencov a ja začnem, začnem s bankovskými krajinami. V posledných rokoch sme toho robili naozaj dosť pre e, e, demokratický a hospodársky rozvoj tohto regiónu, alebo nám to bolo jedno. Tábory v Libanone a v Jordánsku, e, tam je situácia neodržateľná, nie je tam žiadne vzdelávanie pre deti, dokonca ani zásoby potravy tam nie sú dostatočné, aj preto, že naše členské štáty nedávajú k dispozícii dosť prostriedkov. A sírsky utečenci v Turecku nemôžu požiadať o azyl, nemôžu tam pracovať, nedostávajú žiadnu sociálnu podporu. Za takýchto podmienok nemôžu v takomto Turecku ostať. To sa musí zmeniť. A v Európskej únii ľudia e, sú násilne na hraniciach e, od, od, odtlačení alebo dokonca ostreľovaná situácia e, v Grécku je naozaj neznesiteľná, ale buďme úprimní, príliš dlho, príliš veľa členských štátov e, pozeralo e, nabok. E, tvárili sa, že sa ich to netýka, že tí, ktorí sú na vonkajších hraniciach, si to majú vyriešiť sami. A už bolo teraz ale priveľa čisto národných riešení. Ide tu naozaj o ochranu ľudí, ale všetci sa točíme okolo tej hlavnej e, témy e, toho, že tu e, vytvárame z Európy pevnosť. Pre Európu to nie je toho priveľa. Priveľa je toho iba náradu, keď žiadame naozaj spoločné európske rozhodnutia. Teraz je naozaj o 5 minút 12 a teraz treba aktivovať všetky prostriedky finančné aj organizačné, na európskej úrovni aj na strane e, členských štátov, aby sa e, re, re, re, registrovali e, rýchlo utečenci, aby sa integrovali a tak ďalej a tak ďalej. Vážení kolegovia, Európa už naozaj potrebuje pravú Európsku radu. Уважаеми колеги, от една година водим този Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, už dlho diskutujeme neužitočne a pritom vlastne ISIS ďalej, ďalších ľudí e, vyháňa e, z krajiny, e, bombardujú sa Kurdi v Iraku Opakujem, že len vojenská intervencia e, veci vyrieši. Žiaľ, nič sa nemení. Moja krajina, Bulharsko, trpí z dôvodu veľkého prílevu utečencov. Je tu chýbajúce pochopenie rozdielu medzi migrantami a utečencami. Migranti prichádzajú z bezpečných krajín ako Turecko, ja namietam voči všetkým kvótam a hotspotom. Je len jedna kvóta, jeden hotspot, a to Nemecko. Tam sa všetci chcú dostať. Ďakujem pekne, pán predseda. Migračná kríza nám ukázala e, slabé stránky európskej migračnej politiky. E, je to len protokol a nerespektuje sa e, Schengen E, začína rozpadať a e, už sa začínajú zavádzať kontroly na vnútorných e, hraniciach. Keď Chorvátsko malá krajina, mala tretinu svojho teritória okupovaného, bolo tam veľmi veľa utečencov, a nebola to EÚ, ktorá e, e, to vyriešila. No a teraz máme podobnú situáciu. Niektoré externé síly teraz riešia túto krízu a využívajú ju pre svoje záujmy. Ja dúfam, že táto kríza tentokrát naozaj povedie k lepšiemu európskemu riešeniu. Ďalší rečník. E, ďakujem spôsob, ako e, túto tieženskú krízu dnes e, manažujeme, je neúprimný. Lídry Európskej únie idú smerom k represiám a nejdú cestou solidarity. To znamená, že tu zachovávame podmienky, ktoré vytvárajú z Stredozemného mora, eh, ten obrovský cintorín. Nezaberme sa naozaj touto explozívnou eh, migračnou krízou eh, z toho pohľadu, ako by to bolo potrebné, ako humanitárnou krízou. Treba umožniť utečencom, aby sa bezpečne dostali do Európy. Musíme implementovať správne Dublin, ten je už ale zastaraný ak nič nezmeníme, tak jednoducho tu budeme mať iba 100 eh, tisíce utečencov, eh, ktorí budú eh, trčať v Grécku. Je teda potrebná tu aj silná pomoc Frontexu. Ďakujem, slovo pán Brok. Vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážený pán predseda rady, kolegovia, kolegyne. Áno, členské štáty a Európska únia uplynulých rokoch urobili veľkú chybu. Ale to nám teraz už nepomôže. Musíme teraz riešiť problém, ktorý sme viacerí z nás nevideli, a to z tých dôvodov, že pokiaľ ide o kapacity členských štátov a pokiaľ ide o azylové právo, musíme konať. Azylo, právo na azyl je základné právo, tu nie je hranica smerom nahor. Všetci poznáme ženevskú dohodu, ale musíme sa postarať o to, aby tí ľudia, ktorí k nám prídu, aby sme sa k ním chovali dôstojne, aby sme zrýchlili ten proces, aby sme jednoducho tých, ktorí sem nepatria, poslali naspäť. Takže by som bol vďačný komisii, aby to pripomenulo aj našej krajine, aby jednoducho sme týchto ľudí, ktorí neprišli ako azylanti do našej krajiny, boli znovu zaslaní domov. Ale musíme sa predovšetkým venovať aj prapričinám tohto problému občania nebudú akceptovať, keď budeme hovoriť iba o symptómoch a chceme urobiť nejaké riešenie. Napríklad práve cez ten akčný plán komisie, ktorý sa týka Turecka, musíme celkom jasne poukázať na to, že treba ukončiť vojnu. A musíme všetkých veľkých hráčov dostať za jedenstvo Rusov a Američanov. Veď predsa tu máme už 4 krajiny, ktoré bombardujú Sýriu, ale každý bombarduje iných. Ak toto sa nám nepodarí, a zároveň sa konečne nepremkneme k tomu, aby sme robili inkluzívnu politiku, aby sme prijali aj novú politiku z očí v oči. Afrike, aby sme videli politiku ochrany životného prostredia v kontexte takisto aj utečeneckej politiky, ak tento koncept jednoducho nepríjmeme, tak nás naši voliči vyženú. Musíme urobiť všetko preto, aby to, čo chceme prakticky urobiť, to dokázala implementovať a takto to predať našim občanom. Ďakujem. Teraz vás vyzývam, aby ste rešpektovali e, vám pridelený rečnícky čas, e, pretože hlasovať sa má o 12.45, ale e, keď máme ešte tak veľa rečníkov na zozname, ak nebudú rešpektovať rečnícky čas, tak budeme môcť začať až po jednej. Takže prosím, rešpektujte váš rečnícky čas. Pani Moraž, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam, ako sme nazvali túto diskusiu Vítam aj to, čo podala pani Makovej. Poprvýkrát hovoríme o tej externej dimenzii a zhodili sme to do kontextu našej politickej diskusie o utečencoch. Vítam to, že, to, čo tu povedal aj pán Timmermans, že potrebujeme si uvedomiť, aká je situácia naliehavá. Média poukazujú na konflikt v Sýrii, pred nami je jednoducho už zima. A nie sú to iba ľudia vo výbore Libe, ktorí si uvedomujú, čo to znamená. To sú mŕtvi v Strednom mori, na koridoroch, aj po súši a to jednoducho priniesie humanitárnu krízu. A ja apelujem na radu, aby ste revidovali mechanizmus ochrany civilných občanov a prijali riešenia v kontexte naliehavosti tejto situácii. Pán Timmermans, musíme zmýšľať nielen v kontexte politiky o mechanizme relokácie, presídľovania, ale o tom, ako chceme jednoducho nastoliť, ako chceme naložiť s tou cestovnou mapou, pokiaľ ide hotspoty. Toto je test toho, či komisia postupuje dobre a či dokážeme spolupracovať na riešeniach, ktoré naši občania budú skutočne vnímať. Ďakujem. Pani Forence. Ďakujem pekne. Myslím, že Diskutujeme o tomto pár dní e, pred e, výročím e, veľkej tragédie na Lampedúze, ale je ešte veľa iných, o ktorých vôbec nediskutujeme. Viac než 100 mŕtvol sa našlo na Líbyjskom pobreží, napríklad len v roku 2015 viac než 8 tisíc ľudí zomrelo, keď sa snažilo dosiahnuť talianské pobrežie. E, takže máme tu naozaj obrovskú naliehavú situáciu, musíme sa vyhnúť e, takýmto tragédiám, je možné sa im vyhnúť. E, Európa jednoducho musí prevziať na seba zodpovednosť, ktorú treba. Kvóty sú len paliatívnym riešením rozlišovanie medzi klimatickými, vojnovými utečencami, ekonomickými utečencami. Nuž e, skončíme s Berlínským múrom. Máme teraz zodpovednosť, aby sme e, vytvorili humanitárnu politiku, humanitárnych e, víz a pomohli krajinám, ktoré sú na, na pobreží Stredozemného mora. Ďakujem, pán predseda. Ľudia, ktorí utekajú a dochádzajú do Európy, mali by sme k ním pristupovať dôstojne. Musíme naše humanitárne úsilie posilniť, podporiť Jordánsko, Švedsko, ako aj Srbsko a Macedónsko. Musíme dať viac peňazí medzinárodným organizáciám ako UNHCR a Svetovému programu pre potraviny a takisto podporovať aj regionálne programy. Pán predseda, nie je. Nestačí iba slubovať. Financie sa musia začať vyplácať rýchlo a zjednodušeným procesom. Humanitárna pomoc priamo v teréne je nedostatočná. Ja som s delegáciou Libe išla do Lampedusy a zistili sme, že fungovanie alebo operácie v stredomorskom prietore jednoducho tie opatrenia sú efektívne vďaka kooperácii policie v Taliansku s Tritonom a medzi mimovládnymi organizáciami. Takáto spolupráca je dôležitá na to, aby sme zachránili životy, aby sme bojovali proti pašerákom, ale pašeráci jednoducho menia modus operandi a my musíme takisto reagovať a musíme sa sústredovať aj na východnú východný problém z Turecka, z Egyptu a cez južnú Taliansko. A pán predseda, sú tu právne riešenia, ale členské štáty ich neimplementujú. Presídlovanie je riešením a musíme prejsť z dobrovoľnej bázy k záväznej báze. Takisto je dôležité, aby všetky členské štáty aplikovali azylový balíček vrátane registrácie a, tlač- a prstov na externých hranicách Európskej únie. Toto je kľúčové na to, aby sme mali slobodný pohyb osôb, aby fungoval Schengen. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Sasoli. Eh, ďakujem pekne, eh, pán predseda. Eh, chcem apelovať na všetkých kolegov, ktorí chcú naozaj robiť niečo, nejaký rozdiel s eurofobmi. Sa netreba o, o tejto otázke nejako do hĺbky zaoberať a je potrebné, aby to, na čom sa zhodla rada, sa pretavilo do správnej praxe do reality. Je potrebné, aby sme tu mali európsku e, e, civilnú obranu, aby sme vedeli povedať našim občanom, že e, príjmanie to nie je niečo vzdialené, je to niečo reálne. Potrebujeme tu mať aj posilnenú službu na hraniciach, aby sme zabezpečili bezpečnosť našim hraniciam toto sú dôležité nástroje a je naliehavé, aby sme konečne začali spolupracovať ako Európske inštitúcie a sformulovali e, konkrétny spoločný návrh. Pán poslanec Gabriel. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade naozaj som rada, že bude viac pracovných miest vo Frontex Europole a ESO. Avšak mám dve dôležité pripomienky. Jedna vec, ktorá je dôležitá, prístup k vzdelaniu e, mladých utečencov, pretože dôležitý prostriedok reintegrácia. A druhá vec, psychológia obetí je potrebné, aby sa z toho títo ľudia naozaj dostali. Potom otvorenejší dialog so susedskými krajinami, ktoré majú príjmať utečencov v dobrých e, podmienkach. E, Sábská Arábia hovorí o 130 tisícoch mladých e, študentoch. E, od roku 2011 ďalšie krajiny prijeli nejak 100 tisíc 100 e, tisíc utečencov, no ale to je veľmi málo, keď zoberieme do sú, súčasnú situáciu. Čo robíme, aby sme spolu tú krízu riešili? A po, po tretie, treba naozaj vyzdvihnúť a, a, úsilie Libanonu a Jordánska. Majú naozaj veľké problémy, ale držia sa v tom dobre. E a naša európska reakcia by mala byť na takéto isté úrovni a mali by sme tiež vyvodiť dôsledky z toho, čo dnes týmto krajinám umožňuje byť e, ostrovčekmi stability v tejto e, oblasti. Ďakujem. Pán Diaz de Mera. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Sumarizujem to. Treba implementovať e, ten potravinový program OSN, takisto potom implementovať riešenie prostredníctvom hotspotov, aby sa čo možno najrychlejšie tí ľudia registrovali, presídlovali a treba takisto spolupracovať aj s Tureckom. Vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom, pokiaľ ide o boj proti e, pašerákom a nelegálnemu príchodu utečencov, to treba robiť. Ako môžeme pomôcť utečencom? Humanitárna pomoc tu treba robiť v spolupráci s OSN a s mimovládnymi organizáciami. Európske peniaze majú slúžiť na to, aby sme vytvorili potrebné infraštruktúry aby sme mali špecializovaný personál európskych agentúr. A správneho hľadiska e, tento proces azylový by mal byť posilnený ako aj ochrana hraníc. A pokiaľ ide o vzdelávacie projekty a zdravotnícke projekty, takýmto spôsobom takisto treba pomôcť. Potom potrebujeme ešte donorskú konferenciu a v neposlednom rade Grécko potrebuje pomoc, diferencovanú pomoc. Ďakujem. Pán Koejo, ďakujem veľmi pekne. Sme pred veľkou humanitárnou krízou, tak ako to tu už niekto predo mnou viackrát povedal. Najhoršie by bolo, keď nebudeme reagovať. Komisia sa chopila iniciatívy, predložila dobrý návrh, ale rada, pán Šmic, rada jednoducho reagovala v malom a veľmi neskoro. To znamená, nemáme už iba nemáme tu krízu hraníc, ale utečeneckú krízu, takže nesmieme zabudnúť na to, že musíme začať hľadať riešenia pre tieto problémy. Nede tu o utečencov, ktorí spochybňujú Schengen, ale skôr reakcie niektorých členských krajín. 121 tisíc utečencov, to je jednoducho malé množstvo ľudí. A členské štáty musia dodržiavať pravidlá, musia kooperovať a komisia je predsa tá, ktorá má dbať o to, aby sa tieto pravidla dodržiavali. Musí sa o to postarať. Musí sa postarať o to, aby sa dodržiavali šengenské pravidla. A musíme spolupracovať sa susednými krajinami. Musíme spolupracovať s tými krajinami, ktoré príjmajú viac utečencov ako my. Nikdy tá situácia a spolupráca nebola taká vážna ako teraz. Ďakujem, pán Zver. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni. Dnes som počul prekvapujúce vyjadrenie ministra nemeckého, ktorý povedal, ministra vnútra, ktorý povedal, že Nemecko už nebude príjmať utečencov, ale že jednoducho začne jednoducho ich e, odmietať. Ale otázka je kam. No, do štátov, kde základné práva a základné sloboty sa dodržiavajú. To znamená do takých štátov, kde sa k utečencom pristupuje priateľsky. Pokazuje sa tu na Chorvátsko, hovorí sa tu o Chorvátsku, o Slovensku, ale oba štáty majú veľmi málo eh, kapacity. Eh, sú to malé štáty. Ak Nemecko plánuje viac ako milión utečencov vyslať do týchto štátov, tak jednoducho to je nemožné všetkých týchto utečencov prijať. A preto by som chcel požiadať, aby sme sa na tým spoločne ešte raz zamysleli. Nemecko musí mať e, imigračnú politiku, ale na adekvátnym spôsobom. Teraz prejdeme k spontánnej rozprave. Pani Šojdrová, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem za slovo. Som rada, že už začíname od slov prechádzať e, k činom. Česká republika nepre, neprotestuje. Chceme byť solidárni a chceme spolufinancovať humanitárnu pomoc. Česká republika zaplatila 3 milióny eur v posledných dvoch rokoch, pokiaľ ide humanitárnu pomoc v Sýrii a v krajinách Blízkeho východu Pýtam sa pána komisára a pána ministra, prečo do bezpečných krajín nepočítame Egypt. Tu predsa je, sú tisícky utečencov. Dámy a páni, teším sa, že aj náš parlament rýchlo zareaguje na finančnú podporu. Chcem hlasovať za taký rozpočet, ktorý zabezpečí ľudské podmienky eh, v táboroch pre utečencov. Ďakujem. Pani eh, poslankyňa Kiniči. Mikrofón, poprosím. Soči voči humanitárnej kríze. Nefunguje? Nefunguje? Mikrofón funguje? Dobre. Soči voči uh, humanitárnej eh, kríze z dôvodu migrácie uh, tie navrhované kroky sú uh, pozitívne, ale nestačia. Uh, ale e, hovorí sa málo o e, deťoch, o mladistvých. E, väčšina, mnohí z nich sú dokonca bez sprievodu. Tento rok ich prišiel viac než dvojnásobok oproti minulému roku. Tu treba zrýchliť azylové postupy. Všetko by sa malo konať vo vyššom záujme mladistvých a detí. Treba takisto rešpektovať aj povinnosť všetkých členských e, e, štátov pomáhať e, deťom a mladistým, ktorí sa nachádzajú na území členských štátov, nezávisle od toho, ktorá bola krajina, na ktoré územie vstúpili najprv. Samozrejme, pravidlo zúčovania rodín by tu malo byť absolútne dôležité, prioritné a mali by sme sa postarať, aby títo e, e, mladí ľudia neskončili e, v rukách kriminálnych organizácií po tom, čo prídu do Európy. Pani, pani Marias. Ďakujem pekne. Vidíme, že situácia je vážna. Táto vlna utečenecká sa stále zväčšuje, e, tak ako sa vlastne e, zhoršuje situácia e, v Sýrii. Humanitárna Sýria sa netýka iba utečencov. Humanitárna kríza je vlastne aj krízou pre občanov, pre gréckých občanov, ktorí sú takí chudobní, pretože tu boli memorandum porozumenia a kvôli teda opatreniam trojky. Trojka uplatnila tretie memorandum porozumenia na to, aby ochudobnila Grékov ešte viac, zatiaľ čo príjmame celé vlny utečencov. Mali sme jednoducho e, vymazať tento dlh Grécka na to, aby krajina sa mohla s touto utečeneckou vlnou vysporiadať. Ale napriek, na, namiesto toho sa z Grécka robí takýto sociálny cintorín, v tom zmysle, keď sa pokračuje takto ďalej ako teraz. Pán Jakovčič, ďakujem pekne. Na poslednom zasadnutí Európskej rady sme videli, že sa urobil krok dopredu a samozrejme komisia vždy zastávala teda názor v rámci tejto utečeneckej krízy v tom zmysle, že situácia sa musí, kríza sa musí vyriešiť, ale nemôžeme utiecť pred tým, že sme boli nepripravení na túto situáciu. Komisia bola nepripravená, štáty boli nepripravené, Európska únia boli nepri, e, nepripravená boli sme jednoducho nepripravení a vidíme, že sú tu aj rozdielnosti medzi členskými štátmi a medzi nami. Takže chcem poukázať na to, že Európska únia musí urobiť oveľa väčšiu úlohu vo svetovej, svetovom meradle, aby sa táto situácia riešila. Chcel by som povedať aj to, že nečlenské štáty ako Srbsko, Fírom a ostatné krajiny urobili oveľa viac ako niektoré členské krajiny. A Turecko, Libanon a Jordánsko takisto robia veľkú pomoc utečencom. Takže členské štáty sa musia zamyslieť nad svojimi stanoviskami, pretože táto kríza jednoducho ešte neskončila. Pán Krysogonos. Η αντιμετώπιση του προβλήματος της... Je najvyšší čas eh, vysporiadať sa s tým problémom utečencov. Ale to, čo robíme, zatiaľ nie je dostatočné. A nie je to vyvážené, je to neférové zatiaľ pretože z tých 2,4 miliardy, ktoré boli prijaté na úrovni komisie, pokiaľ ide o tie programy z minulých týždňov, Grécko dostalo 470 miliónov. Ak sa na to pozriete, tak je to ako keby veľká suma, ale je to iba petina celej sumy. A od začiatku roku 2015, zhruba do polovice septembra, Grécko prijalo 310 tisíc e, občanov, utečencov a v porovnaní teda, e, kto to porovnáme s tým, čo prijali Euró- európske štáty, tak si uvedomíme, že vlastne dve tretiny z tejto celej sumy e, sme prijali my a zatiaľ sme dostali iba petinu z týchto peňazí, tak to je jednoducho disproporčný pomer. Pán Karvel. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto kríza je veľká politická otázka v súčasnosti. Musíme sa pozrieť na všetky faktory a musíme nájsť najlepšie riešenie pre občanov, aj pre utečencov. E, počuli sme názory aj zo Sádskej Arábii. Sádska Arábia poukazuje na to, koľko utečencov prijala, ale nepomôžeme situácii, ak si uvedomíme, že Sádska Arábia e, momentálne nespolupracuje pokiaľ ide o riešenie tejto otázky. Ak si uvedomíme, koľko ľudí sa dostalo do utečeneckých táborov v iných krajinách, tak si uvedomíme, aká táto kríza je skutočne veľmi veľká. A väč- väčšina z týchto ľudí sa chce dostať do Európy. Ja si myslím, že také krajiny ako Saudská Arábia takisto musia urobiť niečo, pokiaľ ide o prispenie k riešeniu situácie. Veľmi dôležité, aby všetci členovia OSN postupovali spoločne, aby sme spoločne našli riešenie pre tento problém. Pán Obermajer. Vážený pán predseda, hovoríme to o zhruba 1,5 milióna utečencov, ktorí chcú ísť do Nemecka. Ale to ešte nie je koniec tejto utečeneckej tsunami. A ak sa pozrieme na pána Junckera, pána Timmermana, na pani Merkelovu, oni jednoducho túto situáciu podporujú, aby utečenci ešte prichádzali do Európy. To jednoducho bude stať strašné peniaze, miliardy, pretože otvorené hranice e, to znamená, že budeme mať menej peňazí pre chudobných v Európe a menej peňazí pre sociálne problémy, ktoré máme už teraz. A ja vám garantujem to, že znižovanie sociálnych štandardov aj v bohatých krajinách jednoducho ohrozí sociálny zmier. A ja si myslím, že treba brať e, konečne na vedomie obavy občanov, pokiaľ ide o rastúcu islamizáciu, pokiaľ ide o paralelné spoločnosti a pokiaľ ide o hrozbu ISIS. To sa všetko zatiaľ ignoruje. Honorevole Morvaj. No, pani Morvaj. Köszönöm Eh, Orbán... Ďakujem pekne, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Hovorilo sa tu o Orbánovi, o pánovi Orbánovi a o Maďarsku. Môže sa vám Maďarsko alebo pán Orbán páčiť alebo nepáčiť, ale jedna vec je istá. Ide tu o masy nelegálnych utečencov a pán Orbán a maďarská vláda tu jednoducho hovoria v mene miliónov maďarských občanov a v mene miliónov európskych občanov. My chceme chrániť našu krajinu a chceme chrániť aj Európsku úniu. Možno si naši liberálni priatelia spomenú na to, že sa to vola kedy nazývalo demokraciou. Tí, čo robia rozhodnutia, vola kedy vychádzali nielen z toho, že čo povedala tlač a čo povedala nejaká elita, ale vypočuli si tí, ktorí robili rozhodnutia v minulosti a to, čo chceli občania. Hovorilo sa tu bola kedy aj o slobode zmýšľania. Naši priatelia na západe to považujú za normálne, že jednoducho sa teraz môže hovoriť o tejto utečeneckej vlne iba v kuchyni a v kúte. Komisión Európea, Donorile Timmermans. Thank you, thank you very much, Mr. President Slovo má pán Timmermans. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja chcem zareagovať na to, čo tu zaznelo v prvom rade. Ak dovolíte, poviem to veľmi jasne. Naozaj čelíme obrovskej kríze. A taktiež je jasné, že Európa nemôže nemôže jednoducho prijať všetkých utečencov na svete. To musíme povedať jasne. Upokojte sa, prosím vás, vysvetlím vám, e, čo sa stalo. A v som e, poriadku je 5 e, možných žiadostí o slovo. Ja som ich povedal viac. Každej politickej skupine je mi ľúto. Už máme tu naozaj veľký časový skos, takže mi to nemôžem vám dať slovo. Slovo má pán podpredseda Timmermans. La prego di rispet... No, prosím, rešpektujte to. Povedal som nie. Slovo má pán podpredseda komisie Timmermans. Secondly, the humani- po druhé, humanitárna situácia si vyžaduje aktivity na všetkých úrovniach, či už zo strany členského členských štátov EÚ, vrátane vnútri EÚ, vnútri členských štátov, ale aj za hranicami EÚ. A ja sa chcem poďakovať parlamentu za to, že sa zhostil takéto vodcovské pozície v tejto otázke a že podporuje stanovisko komisie. Toto je presne cesta vpred. Pokiaľ urobíme to, na čom sme sa teraz dohodli a pokiaľ to robíme rýchlo, tak sa nám tú situáciu podarí vyriešiť a ukážeme európskej populácii, že dokážeme takúto situáciu riešiť, že Európa je schopná to riešiť. Moja tretia pripomienka vzhľadom na niektoré, niektoré komentáre, ktoré tu zazneli pokiaľ nechcete pomáhať utečencom, pokiaľ ich chcete jedne tlačiť preč z hraníc, tak to prosím povedzte. Ale prosím, nepokúšajte sa to nepokúšajte to, sa to z, m, zakryť za to, že budete hovoriť, že tí ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, nie sú utečenci. To je lož. Aspoň prosím vás, buďte natoľko integrálne osobnosti. Chcete ľuďom pomáhať. Ale nehovorte, že tí ľudia nie sú utečenci. 80% ľudí, ktorí sem dnes prichádzajú, ktorí sú v Grécku, nemožno klasifikovať ako utečencov. To je dnešná realita. Samozrejme, utečenecká kríza prináša svoje problémy, tie nikto nepopiera. Tie problémy budeme musieť riešiť, musíme zlepšiť kontrolu vonkajších hraníc, musíme oveľa rýchlejšie reagovať, pokiaľ ide o odoberanie otlačkov prstov a identifikáciu ľudí, keď prídu a je dôležité, aby sme naozaj vybrali tých ľudí, ktorí majú právo na azyl. Tí, ktorí právo na azyl nemajú, by mali byť vrátení tam, odkiaľ prichádzajú. To musíme všetko robiť rýchlo a za na následujúcich týždňoch to budeme implementovať. Avšak pokiaľ tu niekto len vykrikuje z boku a bude hovoriť, že títo ľudia by sa mali jednoducho stratiť z, našej, z nášho radaru, tak to predsa tento problém nerieši. No a ešte moja posledná pripomienka. Zaznelo tu veľa pripomienok k situácii v Maďarsku. Rád by som vám povedal, že dnes ráno uh, komisia poslala administratívny list maďarským úradom, kde vyžaduje objasnenie mnohých e, situácií týkajúci sa toho, ako riešili e, hraničnú kontrolu a politiku týkajúcu sa azylu. Počkáme si na odpoveď na tento list a potom sa budeme rozprávať s maďarskými orgánmi na, začiat- na základe ich odpovede. Ďakujem. Teraz má slovo rada, pán Nikola Schmidt. Pán predseda, vojnoví utečenci si nezvolia, že odídu z domu. Jednoducho oni iný výbor, výber nemajú. No a v rámci našej humanitárnej pomoci musíme brať do úvahy to, aby títo ľudia boli čo najbližšie k tomu mestu svojho pôvodu. A pokiaľ teda musia utekať do svojich susedských krajín, tak tam im musíme pomáhať. Aj keď humanitárna pomoc nie vždy stačí, musíme sa, pokiaľ je to možné, vyhnúť tomu, aby tieto zúfale, aby títo zúfali ľudia e, podnikli nebezpečnú cestu do Európy pretože e, tá už spôsobila veľmi veľa obetí. A ja by som vám rád položil jednu otázku. Skúste sa spýtať otca rodiny a spýtať sa ho, prečo prijal tieto rizika, prečo sa rozhodol riskovať a ísť do Európy. No ten otec vám odpovie, pretože moje deti dva roky nechodili do školy. Ja by som chcel sa obrátiť na tých, ktorí tu popierajú takúto situáciu. Myslíte si, že by dva roky čakali na to v takejto situácii, aby sa vydali na cestu, pokiaľ by k tomu naozaj neboli nutení? Táto humanitárna kríza prebúdza samotné zásadné hodnoty našej únie, hodnoty, ktoré nám naozaj ležia na srdci. Rada bude naďalej spolupracovať v tejto oblasti s Európskym parlamentom. Pokúsime sa nájsť potrebné opatrenia na to, aby sme kríze čelili. Činnosti EÚ musia byť naozaj silné, účinné, globálne a na úrovni výzvy, ktorej čelíme. Európa je schopná, naozaj je schopná túto situáciu e, riešiť, pokiaľ budeme solidárni. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, diskusiu týmto uzatvárame a prechádzame k hlasovaniu. colleagues. Um, we will vote but before we Ďakujem, think mr muselier you would like to Ďakujem kolegovia, prv ako pristúpime k hlasovaniu, ešte sa niekto Oui, madame la présidente, merci. Ďakujem pani predsedajúca. Požiadal som o slovo, pretože zo soboty na nedelu na juhu Francúzska, najmä pri tých námorných oblastiach, došlo k obrovským katastrofám, došlo tam k veľkej, veľkým záplavám a teda samozrejme máme tu materiálne škody, ale zomrelo taktiež vyše 20 ľudí. Ďalší ich ľudia ešte sú stále nezvestní a chcel by som, aby sme držali teraz minútu ticha. Viem, že tu bude zajtra pán prezident Holland a ja bol by som rád, aby parlament a naši kolegovia Francúzsku a krajinám, ktoré boli týmto dotknuté, prejavili sústrasť a vzhľadom na to, že, nám, že sme stratili niektorých občanov. Ďakujem, že ste nás na to, že ste nás na to informovali a samozrejme e, parlament sa zajtra k tomu e, riadne postaví. Pán Erikson, vy sa chcete vyjadriť? Myslím si, že je tu problém s hlasovacím e, zoznamom. Správa Gajer o globalizácii, o, o Fonde pre prispôsobenie sa globalizácii, tak tam si myslím, že výbor pre rozpočet sa rozhodol dať správu osobe, ktorá je z rovnakého volebného okrsku ako krajina, pardon, firma, ktorej sa to týka. A myslím si, že to je naozaj problém. E, Pôvodne sme mali jasné pravidla, ktoré tomuto bránia. Možno teraz už tie pravidla neexistujú, avšak myslím si, že toto nie je naozaj vhodný spôsob na to, ako situáciu riešiť. A preto navrhujem, aby sme tento bod odstranili zo zoznamu, alebo minimálne teda, aby po tejto schôdzi došlo k diskusii, kde si objasníme situáciu, aby k takýmto veciam nedochádzalo v budúcnosti, pretože samozrejme mm, to, každého v tejto situácii napadá možnosť konfliktu záujmu. Ďakujem. Neviem, či pán Gajer chce reagovať, takže kolegovia, budeme hlasovať. Máme tu ešte jednu pripomienku k rokovaciemu poriadku. Nech sa páči. Nech sa páči. Prepašte, chcete sa vedieť k rokovaciemu poriadku? Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Chcem povedať, že tu vôbec nedochádza k inkompatibilite, pokiaľ ide o hlasovanie. Nejde tu o žiadnu nelegálnosť. Pretože sme povedali, že pokiaľ e, bude téma, ktorá sa týka našej krajiny, nebudeme môcť hlasovať, ale tu e, nejde o žiadnu nelegálnosť, je tu o priblíženie e, občanov, k, e, teda politikov k e, voličom. Tu naozaj nejde o žiadnu nelegálnosť. Dobre, ďakujem. Teraz